Ďakujem pekne, pani komisárka. Týmto končíme rozprávu. Hlasovať sa bude o 12.00. Pokračujeme ďalším bodom programu. Je to správa kolegyne Regnor. cezraničné premiesňovanie sídiel spoločnosti a dávam slovo spravodajkyni. Máte 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. V prvom rade by som sa chcela poďakovať nevým spravodajcom za konštruktívnu spoluprácu hlavne. Ďakujem pánovi Lenemu a pani Tajn, ale aj pánovi Bulonovi ktorý pripravil stanovisko vo výbore pre zamestnanosť a vniesol do mojej správy naozaj e, veľmi dôležité aspekty, pokiaľ ide o ten plán presunu a o e, práva zamestnancov. Správa e, moja bola vo výbore pre právne záležitosti prijatá jednomyselne, stanovisko výbore EMPL veľkou väčšinou, takže naozaj je to výzva komisii, aby konečne prevzala legislatívnu iniciatívu. Hovorí sa tu naozaj o citlivých otázkach, hlavne o účasti zamestnancov. Kapitálová spoločnosť, ktorej sídlo sa presúva z jednej krajiny EÚ do inej, toto je veľká výzva. Z právneho hľadiska je dôležité, tak povediať, zložiť stany a znova ich postaviť v inej krajine. Pokiaľ ide o právnu subjektivitu, tejto sa vzdáva a to v roku 2012 na pozadí Európskeho spoločného trhu. Stojí to čas, stojí to peniaze, stojí to nervy a je to spojené aj so sociálnymi nákladmi. Takže ide o naozaj veľmi dôležitú medzeru v správe, v úprave a Európsky parlament si to uvedomuje a už aj v minulosti komisiu vyzýval, aby e, prijala určité legislatívne kroky. Takže čo z toho vyplýva pre podniky? Podniky jednoducho unikajú, utekajú dochádza k e, takej určitej súťaži medzi jednotlivými, e, medzi jednotlivými systémami v členských krajinách, pokiaľ ide o právne formy spoločnosti. A často dochádza k fúziám, čiže je to race to the bottom a toto ja osobne nechcem. E, nemal by vzniknúť tzv. efekt Delaware. Takže potrebujeme určitú smernicu, smernicu práve spoločnosti a týkajúcu sa presunu, preloženia sídla je dôležité, aby sa to e, dialo naozaj plynule, aby e, sme e, niektoré podniky nevynechali z pozornosti. Firmy skrátka nemôžu sa podia, tak podiať vymazať, vymazať celú svoju históriu, svoje prechádzajúce vzťahy a záväzky. To v žiadnom prípade nie. Najskôr by som sa vyjadriť k mm, účasti zamestnancov. Účasť zamestnancov prispieva k udržateľnému úspechu spoločnosti. Práva zamestnancov v súlade eh, s eh, aký komunotér. Toto je požiadavka, ktorú formulujem v mojej správe. Znamená to rešpekt, pokiaľ ide o informovanosť, konzultácie a účasť na rozhodovaní eh, zástupcov zamestnancov. De facto to znamená, vyzývam komisiu, aby tu boli rokovania o e, nejakom náhradnom riešení na ochranu e, práv zamestnancov a sú tu už aj určité príklady e, osvedčených postupov, napríklad pokiaľ ide o úpravu Európskej akciovej spoločnosti. A teraz druhá otázka, ten naozaj horúci zemiak. V Európskej únii existujú určité krajiny, kde je možné mať, tak povediať, dve sídla čo by mohlo obchádzať opatrenia alebo prísnejšie predpisy. Správa stanovuje, že nechceme daňové úniky, nechceme zneužívanie tzv. schránkových firiem Ehm, chceme naozaj praktické riešenie a v správe sme to naozaj riešili veľmi šalamúnským spôsobom. Pani komisárka, prosím, odkažte pánovi Barnierovi, a výkonečne sa chopil krokov, aby sa venoval teda preloženiu, premiesňovaniu uh, sídla uh, tak, aby všetky členské štáty s tým mohli súhlasiť. Hospodárska činnosť uh, E, spoločný trh. Toto všetko môže prispieť k hospodárskemu rastu, ten teraz naozaj potrebujeme. Takže prosím, neváhajte prísť s návrhom a prosím, neopakujte chyby z minulosti, ktoré sa udiali v prípade Európskej súkromnej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz sa dostávame k e, postupu KHDI. Ako prvá dostáva slovo kolegyňa Tikau transfrontálnych. Ďakujem pekne, pán predseda. Jedným z podstatných prvkov vnútorného trhu je cezhraničné fungovanie spoločnosti články 49 a 54 zmluvy o EÚ umožňujú e, slobodu podnikania a Legislatíva o presune e, sídla spoločnosti e, je však e, od krajiny ku krajine odlišná. Sú tu aj určité administratívne problémy a vysoké náklady, ktoré s tým súvisia. Tiež je tu veľká miera právnej neistoty, takže by som chcela od komisie, aby vypracovala legislatívu k premiesňovaniu sídel spoločnosti Malo by ísť o kroky, ktoré sa budú diať až po konzultácii zamestnancov vo veku e-governance, kedy máme jednotné kontaktné body, e, ako v smenici o službách, to by podľa mňa mohlo e, veci naozaj značne zjednodušiť. Ďakujem pekne, kolegyňa Cikau. A teraz na záver pani Flašiková Beňová. ďakujem veľmi pekne ja veľmi oceňujem

výboru pre právne záležitosti k správe o cezhraničnom premiesňovaní sídel spoločnosti. Načasovanie tej správy je naozaj náležité, keďže komisia vo februári začne pripomienkové konanie o budúcnosti um, podnikového práva EÚ. Tento proces bol naštartovaný konferenciou maja, z maja tohto roku a mali sme tam naozaj odborníkov a ľudí z praxe, vrátane Európskeho parlamentu a hovorili sme o kľúčových aspektoch podnikového práva. A komisia na túto konferenciu poskytla vstupy. Komisia naďalej pokračuje v tejto práci. Rozhodli sme sa, že zapojíme do tohto procesu širší okruh európskych občanov tým, že spustíme spomínané pripomienkové konanie, pripomienkovacie konanie, pokiaľ ide o otázky cezhraničnej mobility spoločnosti, vrátane cezhraničného priemysňovania sídel spoločnosti. Takže pracujeme na to. E, verejné pripomienkové konanie bude obsahovať detailné otázky, pokiaľ ide o potrebu a podmienky možnej smernice a tiež e, pokiaľ ide o dopady takejto smernice. A názor v správe ktorý vy vyjadrujete, iste e, prispeje k tomuto celému e, procesu. Takže ešte raz veľa vďaka spravodajkyni. Nie je to prvýkrát, čo Európsky parlament komisiu vyzýva, aby pripravila návrh smernice k cezhraničnému premiesňovaniu sídiel spoločnosti. Komisia už otvorila dialog o potrebe existencie takejto smernice aby to naozaj bola skutočná pridaná hodnota pre spoločnosti a trhy. Takže nie je to isté téma, ktorá by bola zmizla z radarov komisie. Máme tu dve špecifické otázky, ktoré je potrebné náležite posúdiť. Ide o oddelenie medzi registrovaným sídlom a správnym sídlom a účasť, hovorím tiež o účasti, o účasti zamestnancov na celom tomto procese. Rokovania pokiaľ ide o stanovy Európskej súkromnej spoločnosti. Tieto ukázali, že je naozaj zložité v týchto otázkach dospieť ku e, konsenzu medzi členskými štátmi. Komisia považuje vašu správu za veľmi vyváženú z tohto hľadiska a ďakujeme vám za to. Vážené poslanky, nevážení poslanci, vážený pán predseda, komisia sa teší na ďalší konštruktívny dialog s Európskym parlamentom k dôležitej otázke mobility spoločnosti vo všeobecnosti a špecificky k smernici o zahraničnom premiesňovaní sídiel spoločnosti. Ja som si istá, že komisár Barnie si túto diskusiu potom v plnej miere osvojí sfinalizujeme. Komisia plánuje sfinalizovať e, svoje názory na túto tému v priebehu roka 2012. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Týmto končíme rozprávu k tomuto bodu a hlasovať budeme o 12. dnes. Ďalším bodom dnešného programu je správa pána Nožera. Ide o rozvojovú spoluprácu